spoluprácu s EP a samozrejme aj samotného parlamentného výboru pre rozvoj. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, a ja ďakujem e, zástupcovi komisie, pánu komisárovi e, Ševčovičovi. Dámy a páni, týmto ukončujem dnešnú rozpravu. E, bude pokračovať zajtra.